Good morning, ladies and gentlemen. We will... Dobré ráno, dámy a páni. Začneme schôdzu. Dobré ráno. Prvá vec e, na programe je prijať program, ak nemáte pripomienky k obsahu. Všetci súhlasia s programom a mám pár oznamov. Najprv chcem privítať novozvolených e, poslancov v našom výbore a chcem zvorazniť, že je to tradícia, a povedali mi to, lebo ja som sa menoval, a že tradícia v tomto výbore, že je dobrá spolupráca medzi politickými skupinami, ktoré pracujú na podpore hĺbšieho vnútorného trhu v prospech občanov a podnikov. Toto je naše poslanie. E, druhé oznámenie e, vám chcem povedať, že e, táto schôza je vysielaná cez web naživo a máte aplikáciu e-meeting na laptope alebo tablete, pretože asi viete, že tento výbor pracuje úplne bez papierov. Po tretie, s radosťou vám ukážem naše tlačivo, mm, ktoré ste e, dostali do vašich e, skranok. A je to veľmi pekné zhrnutie toho, čo robíme a má to online e, prepojenia na príslušné dokumenty a to je veľmi pekné zhrnutie našej práce a prípravy, čo je na programe. Toto je, ako som si to prečítala, vydanie 102 a tiež je to k dispozícii na webovej stránke. Štvrté oznámenie je, že DG pre vnútornú politiku um, pripravilo privítací balík pre každý e, výbor, aj pre výbor IMCO, ktorý bol rozdaný e, členom, aby ste boli informovaní o úlohe a práce výboru. To je tiež pekné zhrnutie minulej a súčasnej práce, ktorú máme na programe. A posledný oznam je, že na konferencii predseda výborov, ktorá sa konala včera, bola to ustanovujúca schôza a pán Tažany, ktorý je predseda AFKO, bol zvolený ako predseda CCC a vyzval všetky výbory, aby prednesli eh, odporúčania k nedokončenej práci tiež návrhy na vypočutia komisárov. A ďalšie vypočutia v tomto výbore do konca roku 2019 do 5. septembra. Teda 5. septembra je lehota na mm, predloženie požiadaviek k nedokončenej práci a navrhovaných vypočutie ho tiež sme vyzvaní, aby sme mm, poslali návrhy e, na vypočutia a mm, misie teda e, vyslania do konca do 5. septembra na mm, prvý pol rok 2020 do 10. oktobra. Tretia vec na programe je schválenie zápisnice Um, ehm, môžem predpokladať, že výbor súhlasí so schválením zápisnice? Toto je z výboru 1. a 2. apríla tohto roku. Áno, ďakujem. A tým sa dostávame k bodu programu číslo 4 a to je zváženie návrhu stanoviska eh, k rozpočtu 2020. Rozhodli sme sa na zasadnutí koordinátorov 18. júla že Riniu bude zodpovedná skupina za rozpočtové konanie a bude pokračovať v tej práci, ktorú predtým e, začalo ALDE a e, Renew menovala pani Han ako spravodajkyňu. Chcem vám pripomenúť, že e, tento krok beží zároveň s konaním pre rozpočtové pozmenujúce návrhy v rozpočtových položkách, ktoré sú v zodpovednosti nášho výboru. A najprv dám slovo pani spravodajkyne, pani Hán. Ďakujem, pani predsednička. Priority výboru IMCO eh, boli eh, ustanovené v liste eh, predchádzajúceho predsedu výboru IMCO, predsedu výboru pre rozpočet a e, tieto zvýrazňujú priority tohto výboru a zameriavajú sa to na štyri oblasti a to ochran spotrebiteľov, e, čo má byť e, prospešné pre celú ekonomiku a vytvoriť lepšie prostredie pre malé ostatné stredné podniky aj mikropodniky. Keď bereme do úvahy tieto priority spolu s sekretariátom IMCO, sme vypracovali stanovisko nášho výboru pre rozpočtový výbor k všeobecnému rozpočtu na rok 2020. Bolo to rozposlané v piatok po anglicky a sprístupnené v iných jazykoch. Celková predstava je, aby sme zabezpečili, že rozpočet na rok 2020 bude pracovať pre prehlbovanie spoločného trhu a rozvoj digitálneho spoločného trhu. Z toho návrhu chcem zvorazniť hlavne tri témy. Prvá je prístup k financiám pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky sú chrbticové ekonomiky, nehovorím tým nič nové a preto osobitne vítam rozpočtovú položku 020202 o prístupe k financovaniu malých a stredných podnikov. Návrh, e, ktorý navrhla komisia, je to účel, si ceníme, aby mali prístup k financiám, ktoré potrebujú, aby rastli a inovovali. E, tento, e, táto téma, ktorú tiež uzural von den Leinen, zdôraznila v prejave pred parlamente. Po druhé chcem zvrazniť e, položky týkajúce sa e, ochrany spotrebiteľov. E, zdravé prostredie pre spotrebiteľov je také, kde spotrebiteľ si vedomí svojich práv a um, preto v riadku 330101 je to dôležitý krok Ďalej potrebujeme podporovať technologické zmeny, aby sa zvýšili e, úsilie zlepšovať vzdelávanie a povedomie spotrebiteľov. Preto e, my dáme pozniúci návrh, e, ktorý je proti kráteniu, ktoré navrhla komisia. Ďalej ľutujem krátenie v rozpočte v riadku 14.01 201 pre modernizáciu celnej únie. Zniženie rozpočtu bude viesť k ešte ďalším, ďalšiemu meškaniu v tej potrebnej plnej implementácii celnej únii Mnohé odporúčania z nášho výboru boli zohľadnené pri vypracovaní tohto rozpočtu, pri vypracovaní rozpočtu, ktorý slúži na e, naplnenie dobre fungujúceho spoločného trhu a účinnej ochrany spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že v budúcich rokoch bude treba ešte e, väčšie úsilie. Budeme ďalej predkladať pozmeňujúce návrhy, aby sa e, obnovil ten návrh e, na rozpočtový riadok 14.0 201 a tiež chcem vám pripomenúť lehoty na pozemce návrhy e, sú 25. júla pre návrh stanoviska a 30. júla pre rozpočtové pozmeňujúce návrhy. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stanovisko tieňových spravodajcov. Ďakujem pani Han, pozrám sa na koordinátorov alebo na tieňových, e, ktorí by chceli slovo. Pán Šváb. Ďakujem, pán predseda. E, náš tieňový spravodajca Jiří pospíšil, tu žiaľ nie je, ale e, môžem vás ubezpečiť, že nie na dovolenke, ale musí pracovať inde a preto v jeho mene poviem e, krátko jeho stanovisko k správe Gine Han. Jiří pospíšil súhlasí s hlavnými bodmi návrhu stanoviska a hlavne s uznaním prospechu spoločného trhu s, s dôrazom na e, dôležitosti e, silnej e, politiky a my sme pripravení podporiť väčšinu z tých rozpočtových prostriedkov, ale náš výbor nie je tak o čerpaní peňazí, ale viac o zabezpečení toho, aby spoločný trh priniesol tie peniaze do členských štátov, ktoré potom bude môcť prerozdeliť, ale to je logika tohto výboru. Budeme na tom ďalej pracovať a preto by sme ďalej chceli e, pokračovať e, v rozpracovaní toho návrhu stanoviska chceme dať dôraz na ďalší rozvoj digitálneho spoločného trhu tým, že systemicky e, sledujeme pokrok a poskytovať politické odporúčania. Po druhé, vyslovne chceme zdôrazniť potrebu bojovať proti nekalým obchodným praktikám ako e, jedného z pilierov e, silnej politiky ochrany spotrebiteľa a chceme naďalej zohrať úlohu e, pre ochranu spotrebiteľa aj v apríli. Poďalšie považujeme za dôležité zvýšiť financovanie programu pre colnú úniu, aby colné orgány v celej EÚ nielen kvôli Brexitu e, si mohli vymieňať e, informácie o najlepšej praxi a e, tiež, aby mohli mať fungujúce, aktuálne, moderné zariadenia. Ďalej chceme zdôrazniť dôležitosť spoločného trhu pre služby a v tomto ohľade vyzývame EÚ, aby poskytla dotočné financovanie pre naplnenie spoločného trhu pre služby a pozbudzovala inovatívne služby. Chcem teda na záver povedať aj v mene tieňových spravodajcov, že sa tešíme, že budeme pokračovať v spolupráci s pani Hán. Yes. Ďakujem, pán Šváb. Ďalší, nech sa páči. Pán Howard. President. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa tiež chcem poďakovať spravodajkyni za to, že prevzala túto tému a um, pracuje na na návrhu stanoviska ako s um, skupinou sociálnych demokratov máme veľa spoločného s Kyňov a myslíme si, že tá správa poskytuje základ pre dobré argumenty tohto výboru uh, k rozpočtu na 2020. Je však dôležité, aby sme pochopili, že návrh rozpočtu, ktorý prednesla komisia, poskytuje len uh, malý nominálny nárast vo väčšine rozpočtových položiek, no uh, v reálnom vyjadrení je to stagnujúci rozpočet, keď sa uplatňa tie Eh, zniženia rozpočtu, ktoré navrhuje eh, rada, tak to v skutočnosti bude eh, pokles čerpania výdavkov v EÚ. Väčšina z tých položiek sú kľúčové a vnútorný trh je stredobodom projektu Európskeho domu a musí byť dôsledne presadzovaný, aby sme naďalej odstraňovali prekážky voľného pohybu tovarov a služieb. To sa však nedá naplniť bez efektívneho systému colnej únie a e, silných e, štandardov ochrany spotrebiteľa a preto si uvedomujeme hodnoty tejto politiky v rozpočte na rok 2020. Ako stály člen e, rozpočtového výboru som si vedomý, že tie obmedzenia z MFF minulého roku, ktoré tento priniesol, spôsobujú, že komisia si je vedomá E, týchto priorít, e, ale je poľutovania hodné, že e, rada navrhuje krátenie položky 020301 a 330401 o zabezpečení záujmov spotrebiteľov a zlepšení k informácií o bezpečnosti a 020202 o zlepšení financovania malých a stredných podnikov. To všetko sú prioritné oblasti pre moju skupinu a my e, Chceme, aby tieto položky boli obnovené v diskusii o rozpočet v parlamente. Podobne viem, že riadky 14.01.02 o podpore a modernizácii ehm, colnej únie ehm, má navrhnuté zniženie o skoro 4% v porovnaní s rozpočtom na 2019. A ehm, určite e, súhlasím s obami e, s pravdajcov, keď e, toto krátenie príde v čase, kedy je oneskorené zavedenie jednotného celného kodexu v niektorých členských štátoch a na záver chcem sa poďakovať kolegom komisii za spoluprácu na týchto návrhoch a budem predkladať návrhy, aby boli tieto úvahy zohľadené v rozpočte 2020. Ďakujem, pán Hovorc. This is, um, Thank you, Madam Chair. Uh, for the Greens, I can say that we... Ďakujem uh, za zelených. Chcem povedať, že vítame návrh uh, stanoviska a uh, chcem zablažovať spravodajkyni. Chcem zvrazniť, že ambiciozná um, politika ochrany spotrebiteľov vyžaduje um, pokrok hlavne v dohľade na trhu a e, chcem zvorazniť, že, modernizácia, že zdroje pre modernizáciu celnej únie nesmú byť znižené a preto budeme spolupracovať so spravodajkyňou. Ďakujem, teraz dáme slovo pani Žoro. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj pani Han za e, túto správu. Je naozaj veľmi e, dobre vypracovaná. Avšak eh, stále nie je úplne eh, kompletná, stále si kladieme aj určité otázky, pokiaľ ide o jej formu. My sme nadnesli túto otázku aj sekretariátu. Pokiaľ ide o ten rozpočet, my samotný rozpočet ešte na teraz nemáme. Pre nás je to problematické, lebo takýmto spôsobom nevieme nachádzať nejaké argumenty alebo riešenia, ktoré by sme vám mohli ponúknuť, aby sme ten rozpočet mohli vylepšiť a aby sme sa mohli konkrétne zúčastniť činnosti tohto výboru. Čo sa týka e, bodov 3 a 4 tejto správy, áno, máte pravdu, našou prioritou e, je e, toto, na tomto pracovať, napríklad zlepšovanie informovanosti, bezpečnosti, bezpečnosti, či už je to na internete alebo inde, pretože toto je to, čo musíme robiť v záujme spotrebiteľov. Našim záujmom e, alebo našou politikou je práve ochrana spotrebiteľov. Môžem vám uviezť aj nejaké konkrétne príklady. Dnes napríklad e, máme problémy, že budeme mať trh zaplavený mesom, e, kde máme kostnú múčku zo zvierat, máme tam geneticky modifikované organizmy podobne. Takže spotrebi- spotrebitelia, ktorí sú spotrebiteľmi práve takejto, takéhoto hovedzieho mesa, toto je problematická vec. Toto sú veci, ktoré stále nie sú vyriešené. Nuž a čo sa týka nespravodlivej hospodárskej súťaže, tak ako sa to tu aj zdôrazňuje, naozaj plne súhlasíme so všetkým, čo vidíme v tejto správe k tejto téme. Avšak pokiaľ ide o ten rozpočet, ktorý je vyčlenený na colnú úniu, tam vidíme určité problémy, takisto pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, to je v podstate všetko to, čo je e, dôležité pre nás. Ochrana hraníc, ochrana našich výrobkov. Z tohto dôvodu na teraz e, musíme hlasovať proti tomuto rozpočtu. Ďakujeme pekne, pán Bilan.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 Pán Jurzica bol tieňovým spravodajcom za EKR, ale na, teraz tu nemôže bohužiaľ byť, e, takže sa ospravedlňuje a mňa požiadal, aby som predniesol jeho pripomienky. Pán Jurzica chce najskôr e, poďakovať spravodajkyni za to, že tá správa ide k veci, je taká stručná. Plne súhlasí s tým, že vnútorný trh je jedným z tých e, najlepších výsledkov práce Európskej únie a myslí si, že treba naďalej pracovať na tých aspektoch trhu, ktoré treba naozaj vylepšiť. Najmä pokiaľ ide o jednotný trh so e, službami, aj pokiaľ ide o digitálny jednotný trh. Navrhuje tiež podporiť e, e, tie rozpočtové riadky, ktoré sa týkajú prístupu na trh pre malé a stredné podniky a podobne taktiež si myslí, že treba využívať zásadu hodnota za peniaze. To znamená, Eh, otázkou je, koľko, aká bude tá suma, koľko sa minie na jednotlivé oblasti, ale predovšetkým je dôležité, ako. Pán Jurzica tiež navrhuje zaberať sa na meranie eh, účinnosti alebo efektívnosti eh, utracenia takýchto finančných prostriedkov. Na toto sa chce sústrediť a taktiež chce predložiť k tomuto konkrétne ďalšie e, pozmenujúce návrhy. návrhy. Ešte raz teda ďakuje pán Jurzica a spravodajkyni a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pán Bilan. Teraz e, pani Peltie, nech sa páči. Oui, bonjour, merci. Áno, dobrý deň. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj spravodajkyni za odvedenú prácu. Ja by som chcela upremiť až pozornosť na bod 10. Tam sa hovorí o tých pilotných projektoch. Máme tam nastavený e, druhý termín pre nových e, poslancov, ako napríklad aj ja. Takže ja mám v podstate takú len výstrahu, ktorú by som chcela vzniesť, e, pokiaľ ide o bod 10, pretože myslím si, že pokiaľ ide o tých nových poslancov, ktorí chcú navrhnúť pilotné projekty, tak aj oni by mali mať túto možnosť. Malo by sa na toto pamätať. Ďakujem pekne. Yes, um, this, this point is... Áno, toto je možno bod, ktorý priamo nesúvisí s tou našou dnešnou diskusiou, ale mm, toto je v podstate spôsob fungovania, ktorý nemôžeme veľmi ovplyvniť, ktorý je daný. Ale ďakujeme v každom prípade. Pani Tún. Mm, thank you very much. Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som eh, chcela hovoriť o dvoch veciach. Najskôr pokiaľ ide o tie prípravné činnosti, ktoré sme si odhlasovali na našom výbore ešte počas predchádzajúceho mandátu. Tam išlo o hodnotenie e, rozdielov e, v kvalite produktov na jednotnom trhu. Tento problém sme nevyriešili, pokiaľ ide o túto dvojitú alebo dvojakú kvalitu e, výrobkov počas predchádzajúceho volebného obdobia, ale vďaka týmto projektom a diskusiám, ktoré sme viedli, dnes už vieme o mnoho viac o rozsahu celého tohto problému. Výsledky testov, ktoré sa urobili naprieč Európou, boli odprezentované e, Európskou komisiou pred pár týždňami a poukazujú na to, že je to problém, ktorý sa týka nielen tých tzv. nových členských štátov alebo občanov e, strednej Európy, stredoeurópskych členských štátov, ale v podstate sa týka všetkých občanov v Európskej únii. Keď sa pozriete na výsledky, ktoré boli odprezentované Európskou komisiou. Hovorí sa tam, že sa hodnotilo 1380 vzoriek. Od, e, ide o 128 e, rôznych e, potravinových výrobkov z 19 e, členských štátov. A vo viac ako 30 prípadov sa hovorilo alebo predstavovali sa výrobky tak, že sú rovnaké alebo veľmi podobné, ale pritom ich zloženie bolo odlišné. Čo to v praxi znamená? Znamená to, že každý tretí eh, európsky eh, alebo občan Európskej únie bol zavedený, pokiaľ ide o takéto potravinové výrobky. Ja by som chcela zdôrazniť, že naozaj potrebujeme pokračovať v práci na tejto veci. Taktiež si myslím, že spotrebitelia eh, musia byť lepšie informovaní o tom, ako boli ako sa využili jednotlivé prostriedky. My sme nikdy nedostali informácie o tom, ako tie e, alokované finančné prostriedky boli e, použité. Hovorilo sa o tom, že sa alokovali na testovanie nepotravinových výrobkov, napríklad chemických výrobkov, čistiacich výrobkov, e, výrobkov pre deti, kozmetických výrobkov a tak ďalej. Ale samozrejme viete, že je tu toho o mnoho viac. Nož a potom v našich pripomienkach k týmto e, pilotným projektom sme zdôraznili, respektíve sme sa zhodli, že Európska komisia by nás mala prizvať do tej osobitnej pracovnej skupiny nás ako členov tohto výboru. Nuž a táto pracovná skupina by mala rozhodovať o testovaní, avšak na nešťastie nás nikto nikdy nepozval. Ďalšia vec je tá, že táto konečná správa v rámci tých našich prípravných činností sa hovorilo, že táto e, konečná správa bude preložená do e, jednotlivých európskych jazykov, ale ako vidíte je prístupná iba v angličtine. Takže si myslím, že by sme mali požiadať Európsku komisiu, aby nás ako členov výboru IMCO informovala o tejto veci. To je prvá vec, o ktorej som chcela hovoriť. No a potom ešte druhá vec, už sa o tom hovorilo, pokiaľ ide o ten rozpočet. E, pilotné projekty pre observatórium, Európske observatórium pre e, umelú inteligenciu boli vypustené z rozpočtu, vyškrtnuté, pretože to bude súčasťou e, rozpočtu Európskeho parlamentu. Nuž a súčinnosti s Ditou Charanzovou, ktorá tu s nami dnes nie je, a sekretariátom, ja predložím e, pozmeňovací návrh k rozpočtu, aby sa tým odrazilo to, čo sme si v apríli na pôde nášho výboru odhlasovali. odhlasovali pardon. Chcem zdôrazniť, že naozaj potrebujeme e, byť e, prítomný, byť viditeľný a mať jasnú, silnú úlohu a byť naozaj zapojený my ako výbor v tejto práci, pokiaľ ide o náš výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Tun, pani Grapini nech sa páči. Áno, ďakujem pekne za slovo. Najskôr chcem povedať, že som naozaj veľmi rada, že vidím, že sa v podstate E, všetci zhodli naprieč politickými skupinami, pretože podľa mňa je veľmi dôležité, že e, bez ohľadu na našu politickú príslušnosť, keď e, potrebujeme prísť s určitými opatreniami pre fungovanie vnútorného trhu, tak musíme byť zjednotení. To je podľa mňa dôležité, takže som veľmi rada, že všetci tieňoví spravodajcovia a ostatní kolegovia sa zhodli že e, táto, toto stanovisko, ktoré vypracovala pani Hán, musí zdôrazňovať zo pár vecí. Ja som si to ešte dnes ráno veľmi starostlivo preštudovala, pripravila som aj zo pár pozmeňovacích návrhov. Máme tu dva termíny, dva lehoty. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy pre rozpočet, tie môžeme predložiť do 30. júla. Ja som sa zameriavala na, tie, na ten colný balíček, tam rokovania začnú v novembri a pokiaľ sa nám nepodarí presadiť naše priority. Ak sa tým, ktorí budú rokovať, nepodarí presadiť navýšenie rozpočtu riadku 140201 pre e, colnú úniu, tak sa nám nepodarí vylepšiť fungovanie jednotného e, vnútorného trhu, pretože práve táto colná oblasť je zodpovedná za vstup e, výrobkov na vnútorný trh Niektoré z týchto výrobkov sú v poriadku, takže tá hospodárska súťaž je tam tiež potom spravodlivá, je to v poriadku, zabezpečuje sa týmto spôsobom aj ochrana spotrebiteľov. A keďže toto vykonávanie alebo uplatňovanie v praxi už bolo viackrát posunuté a keďže sa navrhujú aj určité škrty, pokiaľ ide o rozpočet a o financovanie, a diskutovalo sa tiež o, odbere e, vzoriek, o laboratórnych testoch. Toto sú veci, ktoré budú mať negatívne vplyvy. Ja sama som podnikateľkou, 30 e, rokov som e, pôsobila na trhu. Viem, ako prebieha v praxi hospodárska súťaž, keď výrobky, ktoré vstupujú na trh, nie sú kontrolované a nemusia splňať rovnaké podmienky ako výrobky z Európskej únie. Takže toto by som chcela O toto by som chcela požiadať náš výbor alebo Eh, prípadne teda tých, ktorí budú rokovať, že pri rokovaniach v rade je dôležité trvať na navýšení pre colnú úniu a potrebujeme mať naozaj aj takú silnú pozíciu, pokiaľ ide o rokovania s radou. Už a posledná vec, ktorú som chcela povedať, už aj kolegyňa Roza Tun o tom hovorila pred chvíľkou. Mňa stále prekvapuje, že táto štúdia, ktorú si objednala komisia, bola vykonaná iba v 19 členských štátoch. Pred pár rokmi som bola jednou z tých, ktorí spustili túto diskusiu. Nakoniec sme mali potom smernicu, ktorú sme na poslednom plenárnom zasadnutí v odhlasovali, ktorá bola ovocím tejto práce a ktorá úzko súvisí s ďalšími štyrmi smernicami. A tam sa v podstate aj uznáva, že existujú rozdiely medzi výrobkami, ktoré máme na vnútornom trhu. Takže môj návrh je následovný. Výbor IMCO by mal zaslať komisii žiadosť aby táto štúdia pokračovala, ale aby pokračovala vo všetkých 28 členských štátoch. Taktiež chceba, treba rozšíriť e, e, produkty, na ktoré sa toto vzťahuje, e, či už ide o chemické výrobky, výrobky, ktoré sú určené pre deti, kozmetické výrobky a tak ďalej, tak samozrejme potrebujeme túto štúdiu nejakým spôsobom aj financovať. A chcem, aby to dopadlo, alebo aby ten výsledok bol následovný musíme mať nejaký konkrétny výsledok. Napríklad povedzme nejakú zmenu v smernici, ktorá by skutočne zabezpečila, že spotrebitelia nebudú zavádzaní obalom, značením eh, a teda nedôjde k tomu, že budú kupovať výrobky, ktoré sú nerovnakej kvality pretože ak výrobca e, vyrába e, produkt, ktorý je v poriadku, potom máme niekoho, kto vyrába falošný produkt, tak e, samozrejme nedospejeme k tomu, že by tá cena bola rovnaká a tá hospodárska súťaž nebude spravodlivá. Takže ja navrhujem požiadať komisiu, aby sa rozšírila štúdia z 19 na 28 členských štátov a aby sa zahrnula, e, zahrnul širší diapazon výrobkov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Cervantes. <clears throat> you, Chair, the, uh, rapporteur. ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj spravodajkyni. V správe sa víta navýšenie rozpočtu, pokiaľ ide o priority nášho uh, výboru. Nuž, ale EÚ potrebuje fungovať v reálnom svete. Aj vlády, aj nadnárodné vlády uh, majú iba tie rozpočtové prostriedky, ktoré dostanú od e, ľudí, tak ako napríklad u nás v severovýchodnom Anglicku. Nuž a potom tu máme stranu, e, pardon, stratu taktiež e, nejakých 13 miliárd eur, ktoré, ku ktorej dôjde už v oktobri. A toto je v čase, kedy hospodárstvo EÚ už zažíva stagnáciu, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj. Nož a potom vyzývam ostatných členov parlamentu, aby si uvedomili, že pokiaľ ide o tieto stále narastajúce výdavky, e, nemôžeme naďalej takto pokračovať. Toto nie je realistické ani pre nás ako členov parlamentu, ani pre občanov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Damidža. Thank you, Madam President. Um. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som iba zdôraznil uh, tú oblasť služieb. I som si istý, že to tam niekde v podstate je, ale pokiaľ ide o mikropodniky, malé a stredné podniky, 75 z nich uh, sú tie, ktoré uh, poskytujú služby. Áno, samozrejme, tá colná politika je veľmi dôležitá. Je to dôležité uh, na zabezpečenie správnych výrobných produktov, ale potom ľudia takí, ktorí zabezpečujú napríklad e, služby e, dodávať, dodávania potravín, e, taxíky, cestovné kancelárie a podobne. Potrebujeme ich podporiť. Pozrieme sa potom aj na digitálne služby. Tieto opatrenia, ktoré máme v tejto oblasti, zasahujú aj do toho, o čom som hovoril predtým, ale my potrebujeme taký oddelený sektor alebo oddelenú časť vytvoriť pre tých, ktorí pracujú v službách, pretože je ich veľa. Ďakujeme pekne. Nuž a ešte pán Šváb. Áno, ďakujem pekne. Tentokrát budem hovoriť ja sám za seba, preto sa druhýkrát e, ujímam slova. Ďakujem pekne. Uh, Myslím si, že sme si vypočuli zaujímavú výmenu názorov k tejto veci. Som si istý, že kolegyňa Hán sa naozaj posnaží, aby všetko toto zapracovala a aby toto odznelo aj pri e, rokovaniach. No a potom druhá vec. Chcem povedať, že veľmi málo peňazí míňame a dosahujeme dosť veľké e, výsledky. A to nie len v Anglicku, ale aj v celej Európskej únii. Takže ak chcete investovať e, finančné prostriedky čo najlepším spôsobom, myslím si, že je v poriadku pracovať tak, ako sme to robili teraz. No a potom ďalšia vec. Máme tu množstvo prípravnej práce, štúdií na úrovni eh, Európskej komisie. Pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravín, o ktorej sa už hovorilo, a štúdií, ktorá teda s týmto súvisí, eh, tam je to veľmi jasné. Väčšina toho, o čom sa hovorí aj napríklad na pôde tohto výboru, nie je to, čo je v tejto samotnej štúdii. Takže možno by sme mali pozvať sem autorov tejto štúdie a mali by sme ísť do hĺbky, zistiť, o čom presne táto štúdia je, čo presne zistila a nielen tak tu používate e, tie čísla, ktoré sme si vytiahli e, zo správy. Možno, že by bolo dobré hovoriť e, práve s nimi, aby sme prípadne aj zistili, čo môžeme ešte vykonať v tejto oblasti. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šváb. Určite o tomto e, popremýšľame na ďalšom zasadnutí koordinátorov. Nuž a teraz dám slovo opäť pani Han, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne e, za tieto reakcie a pripomienky. Som naozaj veľmi rada, že Máme v podstate podobný pohľad na veci, uberáme sa všetci e, tým istým smerom, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. Lehota na ich predkladanie je zajtra. A potom ich budeme môcť zohľadniť spoločne s pozmeňovacími návrhmi k rozpočtu. Ďakujem pekne za spoluprácu. Ďakujeme pekne, pani Hán. Takže nemáme tu nič ďalšie, čo by sme ešte v tejto veci mali urobiť. Pripomínam ešte raz lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov, zajtra teda 25. júl e, na poludne a potom pokiaľ ide o e, tie rozpočtové pozmeňovacie návrhy, tie, sú, e, tie majú lehotu 30. júl. Výborne, ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k ďalšej časti nášho zasadnutia. Budeme teda hlasovať najskôr, pokiaľ ide o delegovanie právomoci koordinátorom podľa pravidla 214 odsek 2 koordinátori eh, teda eh, dávajú výbor určité eh, právomoci, napríklad pokiaľ ide o menovanie určitého počtu spravodajcov. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Odovzdal každý. One person? One, one. Yes, there's one member of EPP. Jeden poslanec, dvaja poslanci za EPP nemali hlasovať z nejakého dôvodu. Dobre, teraz je to v poriadku. 42 za, nikto proti. Ďakujem. Teraz kalendár našich stretnutí. To by sme mohli zobrať spolu s ďalším hlasovaním, to je schválenie jazykového profilu výboru. Takže hlasujeme o oboch spolu. Otváram hlasovanie. Zase sú tam nejakí poslanci, ktorí hlasovali a nemali. EPP. Áno, teraz dobre, končím hlasovanie. 41 za, za oboje a nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. A potom nakoniec veľmi dôležité hlasovanie, overenie odporúčania koordinátorov k nedokončeným veciam. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 1 proti a 1 sa zdržal. Končím hlasovanie. Tým sa dostanem k bodu rôzne. Ak nie, tak len chcem povedať, že ďalšie stretnutie bude 2. septembra o 3. popoludní tu v Bruseli. a potom aj celého 3. septembra a prajem vám ešte pekné leto a dovolenky.